Ich teile Ihnen mit, Oznamujem, že boli vytvorené následujúce politické skupiny. Poslanecký klub Európskej ľudovej strany kresťanských demokratov EPP, ďalej skupina Progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente SD, potom skupina Aliancie liberálov a demokratov pre Európu, skrátka ALDE, potom skupina zelených, Slobodná Európska aliancia, skrátka VER ALE. Ďalej je to Európska konzervatívna strana reformisti EKR. Potom máme konfederálnu frakciu Zjednotenej európskej ľavice, Severská zelená ľavica Guengel. A potom je to skupina Európa slobody a demokracie, v skratke EFD. Vyhlásenia k vytvoreniu politických skupín podľa článku 30 odsek 5 rokovacieho poriadku boli predložené predsedovi alebo budú predložené novému predsedovi. Kolegovia, oznamujem